Ähm, Milé kolegyne, kolegovia, chcel by som týmto otvoriť prvé zasadnutie nášho výboru v roku 2020. Všetci vieme, že je to rozhodujúci rok pre poľnohospodárskú politiku pokiaľ ide o teda e, finančné výhľady, e, kedy budeme definovať rozpočet na budúce roky, ale aj pokiaľ ide o obsahy e, európskej poľnohospodárskej politiky. Tak ako to vyzerá, aj v tejto oblasti budeme stanovovať smerovanie do budúcich rokov. Takže pozornosť aj verejnej mienky sa bude sústrediť silno na prácu nášho výboru, či už e, teda pôjde o farmárov alebo e, o verejnosť. Máme veľmi nabitý program dnes aj zajtra, tak e, navrhujem, aby sme sa mu začali venovať. Prvý bod prijatie programu schôdze, ak nie sú žiadne námietky, Vychádzam z toho, že eh, ho týmto v jeho podobe príjmame. Aj toto stretnutie je eh, prenášané, vysielané na internete. Eh, k dispozícii je tlmočenie do všetkých jazykov EU, okrem estončiny, lotyštiny, malčtiny a írčiny. Bod 3 programu schválenie zápisníc zo schôdzi. Ak e, nikto nevyjadri námietky e, voči zneniu, e, budú v aktuálnom znení prijaté. Teraz bod programu 4. Vítam medzi nami chorvátsku ministerku poľnohospodárstva a e, teraz teda predsedničku rady vo svojej oblasti, Máriu e, Vučkovič. Dúfam, že som to správne vyslovil. Vítajte medzi nami. Som rád, že máme príležitosť e, vymeniť si názory s vami. Chorvátske predsedníctvo rady má E, toho veľa na pláne, silná Európa e, vo svete plnom víziev, znie vaše moto. Celkom konkrétne náš výbor ale zaujíma, čo plánujete v oblasti poľnohospodárskej politiky, spoločnej poľnohospodárskej politiky v prvom pol roku tohto roku, ale aj v tej veľkej téme Eh, viatočného finančného rámca, ale určite ešte mnohé ďalšie témy budú zaujímať kolegov a položia vám k ním otázky. Som teda rád, že ste tu medzi nami a teraz už máte príležitosť 15 eh, minút, na 15 minút eh, sa ujať slova a popísať nám priority vášho predsedníctva, potom eh, bude prvé kolo vyjadrení koordinátorov, následne budú mať možnosť položiť svoje otázky všetci kolegovia členovia výboru. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Poštovani predsjedniče odbora Vážený pán predseda eh, výboru pre poľnospodárstvo a vidiecký eh, eh, rozvoj, vážený pán Linc, vážení poslanci, dámy a páni. Je mi veľkou cťou, že vám môžem predstaviť priority predsedníctva rady v oblasti poľnohospodárstva, vedeckého rozvoja a lesníctva. Chorvátsko preberá eh, predsedníctvo v eh, období s veľkými eh, výzvami pre Európsku úniu. Je otvorený celý rad komplexných politických otázok. Je to pre nás ale veľká česť pre krajinu, ktorá hm, ako najmladšia krajina Európskej únie prevzala predsedníctvo necelých 7 rokov po vstupe do EÚ. E, pod e, sloganom Silná Európa v svete plnom e, výziev a v súlade so strategickou agendou EÚ 2019-2024 budeme pracovať s cieľom vyriešenia kritických víziev, ako sú nerovnomerný hospodársky rozvoj, klimatické zmeny, migrácia, otázky bezpečnosti, zvyšovanie sa populizmu. Chorvátske predsedníctvo má štyri základné priority. Na prvom mieste medzi nimi je ďalší rozvoj EÚ. Pod tým rozumieme e, boj za lepšie e, podmienky a perspektívu všetkých európskych e, občanov za inkluzívny a udržateľný rozvoj. A na to, aby sme to splnili, potrebujeme ambiciózny rozpočet a v tomto rozpočte musí poľnohospodárstvo mať prioritu. Spoločná poľnohospodárska politika je veľmi dôležitá mm, aj pre záujmy našich poľnohospodárov a občanov vidieckých oblastí, ale aj pre všetkých občanov Európskej únie. A aj z tohto mm, dôvodu počas nášho predsedníctva budeme si veľmi ctiť otvorenú komunikáciu legislátorov a chceme sa snažiť eh, prispieť k lepšej verejnej politike pre všetkých našich občanov. Spoločná poľnohospodárska politika je jedna z najkomplexnejších politik Európskej únie a rozvíjala sa eh, už eh, mnoho rokov a bola aj reformovaná. Počas tejto reformy základným princípom sú zjednodušenie, subsidiárnosť a trvalá už udržateľnosť. Existujú dobré dôvody, kvôli ktorým ktorým e, celé roky sa nedopracovával právny rámec poľnohospodárskej politiky a z tohto dôvodu dnes máme túto politiku veľmi neprehľadnú. E, spomeniem, čo povedal istý poľnohospodár. Chcel by som sa pridržiavať stanovených pravidel, ale tieto pravidlá sa tak často menia, že som si úplne istý, že som v niečom urobil chybu, ale aj tak neviem kde. Takže z tohto dôvodu e, treba privítať všetky snahy o zjednodušenie pravidel. Chorvátsko bude pokračovať v práci predchádzajúcich predsedníctiev za zjednotenie e, existujúcich pravidiel. E, budeme sa snažiť pôsobiť v zmysle malých E, najmä rodinných e, poľnohospodárských e, podnikov, ale samozrejme v kontexte plánovania a budeme sa snažiť aj o dobrú implementáciu na národnej úrovni. Nechceme prísne neproporcionálne sankcie, nechceme, aby sme sankcionovali e, ľudí venujúcich sa poľnohospodárstvu, e, keď urobia len nejakú e, malú chybu. Pretože poľnohospodárstvo je oblasťou, kde je mnoho veľkých faktorov externých, ktoré sú mimo našej kontroly. Budúca SPP pokračuje v trende zvyšovania zodpovednosti členských štátov v definícii a implementácii mier poľnohospodárskej politiky. Chorvátsko, ako aj ostatné členské štáty, podporuje takýto prístup. S ohľadom na rôzne prírodné podmienky v Európskej únii veríme, e, že členské e, štáty sú najkompetentnejšie v tom, e, aby povedali, ako môžu prispieť k dosiahnutiu spojet spoločných eh, cieľov a eh, zároveň eh, vyhovieť špecifickým potrebám svojich sektorov. V tomto zmysle budeme pracovať na flexibilných riešeniach, na vypracovanie národných strategických plánov. Niekoľko slov k trvalej udržateľnosti, ktorá sa ako červená niť tiahne v spoločnej poľnohospodárskej politike už celé roky aj v Európskom e, Green Deal a v návrhu budúcej SPP je tomuto venovaná dôležitá kapitola. E, samozrejme, e, že e, poľnohospodárstvo a ekológia navzájom veľmi úzko súvisia. To potvrdili aj ministri poľnohospodárstva členských štátov EÚ, ktorí podporili väčšie klimatické ambície v nadchádzajúcom hospodárskom a účtovnom období Ostáva samozrejme otvorená mm, základná otázka a síce, ako tieto ambície dosiahnuť, respektíve ako ich eh, financovať. Pred eh, eh, návrh reformného balíka ustanovuje nové e, miery, nové e, opatrenia, nové pravidlá s pozitívnym účinkom na e, klímu a životné prostredie. Tiež sa venuje financovaniu klimatických aktivít, pretože dosiahnuť tie stanovené ciele a ekologické ambície nebude možné, keď nebudeme mať viac finančných prostriedkov na SPP je e, potrebné si uvedomiť, že chceme sa zasadiť za napredovanie SPP a podporiť poľnohospodárov tak, aby sa investovalo do výroby, ale e, aby to boli investície, ktoré chránia životné prostredie a prírodné zdroje. Nesmieme zabudnúť, že už celé roky ciele SPP nie sú viazané len na výrobu potravín, ale tiež na ekologické a klimatické aspekty a preto v rámci SPP sú stanovené konkrétne opatrenia a požiadavky na výrobcov. E, osobne sa budem e, snažiť e, za zmenu vnímania poľnohospodárstva ako hlavného rizika a problémov pre životné prostredie a biodiverzitu. V, Európu, v Európe na rovnakom priestore v, na tej istej zemi žijú a pracujú celé generácie poľnohospodárov a každý sa o krajinu, ktorú sa staral, teda každý sa o ňu veľmi dobre staral, o krajinu, ktorú ob obrábal a už inštinktívne priam e, sa starali o trvalú udržateľnosť. Okrem e, reformného balíčka SPP hlavnou prioritou chorvátskeho predsedníctva rady e, bude e, prijatie nariadenia o pravidlách pre tranzíciu e, roku 2021. Politickú rozpravu o tomto návrhu budeme viesť na zasadnutiach Agery Fish a snažiť sa budeme o dosiahnutie súladu medzi ministrami poľnohospodárstva v nadchádzajúcich troch, štyroch mesiacoch. Vyzývame aj Európsky parlament, aby prispel k včasné úspešnému zakončeniu a ukončeniu trialógu, aby sme e, prišli s takými právnymi e, podmienkami, ktoré by umožnili vyplácať e, finančné prostriedky poľnohospodárom v roku 2021. Je potrebné sa zaoberať aj sférou technického zjednocovania. Pracujeme podľa princípu staré pravidlá popri nových prostriedkoch a stále máme na zreteli potrebu, aby politická dohoda bola bola dosiahnutá čo možno najskôr, aby sme e, zabezpečili, že nedôjde k prerušeniu investícií do poľnohospodárstva. Na vysokom mieste v rámci priority chorvátskeho predsedníctva budú politické rozpravy v súvislosti s Európskym Green Dealom a s budúcou stratégiou z e, e, poľa na stôl. Prvé reakcie na tieto dokumenty sú pozitívne, ale ešte je veľa otvorených otázok a tieto je potrebné zodpovedať. A samozrejme, chorvátske predsedníctvo poslancov bude aktívne pracovať v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch v rámci formácie Rady Agrifish. Počas predchádzajúcich 10 eh, ročí eh, sa veľa zmenilo v spôsobe nášho myslenia. Občania Európskej únie stále väčšiu vážnosť prikladajú eh, zdravej výžive, trvalo udržateľnému životnému prostrediu, biodiverzite, aby sa to všetko zachovalo pre budúce generácie. A vítam celý rad iniciatív Európskej komisie, ktoré v rámci komplexnej súčasného nového prístupu. Chcú vypracovať ambiciózny e, e, e, vizionársky systém, ktorý bude trvalo udržateľný a umožní inovatívnu európsku potravinovú stratégiu. V rámci stratégie z poľa na stôl boli už ustanovené vysoké štandardy a normy v rámci poľnohospodárstva výroby potravín. Aj my budeme sa zasadzovať za používanie menej pesticídov, čo je dôležité dôležité pre zdravie e, ľudí, zvierat a pre životné prostredie. E, chceme sa, e, za, chceme sa zasadiť aj za používanie alternatívnych nechemických opatrení pri boji proti škodlivým organizmom, proti škodcom, aby sme znížili spotrebu a závislosť od využívania pesticídov v rastlinnej výrobe. V kontextu zeleného dílu e, má veľkú úlohu aj lesníctvo. E, Chorvátsko e, pracuje na rôznych platformách v tomto smere, bude ich naďalej podporovať, bude podporovať konštruktívnu prácu, bude sa starať o blahobyt zvierat, bude sa zaoberať aj nekalými praktikami pri obchode s domácimi zvieratami. Členské krajiny sa v rámci ochrany lesníctva e, zaviazali, že budú pôsobiť spoločne v e, mene ochrany a obnovy svetových lesov. E, priority na úrovni EÚ je potrebné nadefinovať a očakávame, že táto stratégia bude prijatá tu, tento rok. Green Deal E, tiež uznáva veľkú dôležitosť zalesňovania a zachovania biodiverzity mm, mnohé členské krajiny v Európskej únii predsa majú veľké lesné plochy, takže je to dôležitá problematika. Je e, potrebné, e, aby Európska únia v globálnom meradle propagovala a stimulovala trvalo udržateľné riadenie lesov Môžeme takto vplývať aj na partnerské krajiny a zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie s lesmi v ohrozených oblastiach. Pritom je dôležité eh, počiarknúť, že napríklad v Chorvátsku eh, už eh, túto problematiku riešime vlastne v našom, na našom území už 250 Eh, rokov. Mm, naša eh, viac storočná prax nám umožňuje optimálnym spôsobom reagovať na následky klimatických eh, zmien. Keď hovorím o poľnohospodárstve, často sa sústreďujeme na problémy a výzvy, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré si zasluhujú našu pozornosť. A e, existujú tiež mnohé pozitívne príklady opatrení, e, ktoré stimulujú tento sektor. Nové sektory Nové technológie nám pomôžu lepšie využívať zdroje a tým prispejú k trvalo udržateľnému rozvoju. Tiež môžu uľahčiť prístup pre spotrebiteľov e, k informáciám, k výmene informácií dôležitých pre každodennú aktivitu. Nové technológie e, môžu urobiť z oblasť, ktorá bude zaujímavá aj pre mladých a tým pádom by zostali žiť vo vidieckom priestore. A to je veľmi dôležité kvôli generačným problémom, pretože sme svedkami vysídľovania z vidieckých oblastí. Chorvátsko bude e, pokračovať e, s e, začatými iniciatívami týkajúcimi sa rozvoja nových technologických riešení. Chcem vyzvihnúť najmä bio, ako koncept, ktorý pomáha a ponúka veľké možnosti poľnohospodárstvu a les lesníctvu. poľnohospodárstvo môže pomôcť eh, vytváraním nových pracovných miest eh, a eh, inovatívnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Tiež by som chcela zdôrazniť veľkú úlohu malých rodinných poľnohospodárskych fariem. Tie sú kostrou poľnohospodárstva celého sektora Úloha rodinných eh, poľnospodárských eh, fariem ako dominantného eh, organizačného útvaru v rámci poľnospodárstva v EÚ musíme túto úlohu ustanoviť v legislatíve, pretože len spoločným úsilím sa nám podarí zabezpečiť taký zákonný rámec, ktorý posilní túto formu poľnohospodárstva a umožní revi- revitalizáciu našich vidieckých oblastí. Takže pred chorvátským predsedníctvom, respektíve aj pred Európskym parlamentom, je teraz intenzívnych 6 eh, mesiacov, v ktorých chceme zabezpečiť dobrý právny rámec pre budúcu poľnohospodárskú politiku Európskej únie a ja dúfam, že budeme partnersky navzájom spolupracovať a ďakujem už vopred za otázky, ktoré na mňa budete mať. Ďakujem. vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Vorstellung äh, des kroatischen. Ďakujem pekne za predstavenie chorvátskeho programu predsedníctva e, rady. Myslím, že tých otázok bude viac. Začneme koordinátormi. E, pán Dorfman na dve minúty. Vítam vás, pani ministerka. Ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto zaujímavej výmeny názorov. K tomu, čo ste povedali, nemám toho veľa čo dodať, lebo e, do veľkej miery súhlasím s tým, čo ste povedali, hlavne e, pokiaľ išlo o spoločnú poľnohospodárskú politiku. Je veľmi dôležité, aby sme sa opäť silnejšie zamerali na to, aby platby efektívnejšie išli tým, ktorí naozaj e, e, vytvárajú e, ten vidiecký priestor. Skôr ide teda o rodinné podniky, ľudí, ktorí naozaj žijú na vidieku. Oni vlastne sa starajú o to, ako ten vidiek vyzerá. Treba sa Treba si to teda uvedomiť. V minulosti sa o tom veľa pekne hovorilo, ale keď išlo o to rozhodovanie, kam e, tie finančné prostriedky potečú. E, tam sa veci pomerne rýchlo menili. No a to úzko súvisí s udržateľnosťou veľký podiel e, podnikov, ako ste už povedali, dnes rozmýšľajú veľmi udržateľne. Z pravidla farmárom nejde o to, aby svoju pôdu zničili a trvale podrývali Eh, jednoducho eh, je to prirodzené, že eh, chcú pôdu udržiavať, starať sa o ňu, tak aby aj ďalšie generácie z nej mali úžitok. Treba si ale aj uvedomiť, čo sa dnes deje. Treba sa inšpirovať takýmito prípadmi održateľnosti. Tiež súhlasím že eh, by sme mali veľmi rýchlo toto technické eh, nariadenie eh, prijať. No a potom, pokiaľ ide tu podstat stratégiu, Farm to Fork Strategie. E, dôležité je, e, že by mala ostať tú centrálnou e, stratégiou. Rada sa veľmi elegantne snaží túto tému po, hospodárskej politike vyňať z rúk a skôr to posunúť smerom k zdravotníctvu. Napokon by sa poľnohospodári len mohli prizerať, na to musíme dávať pozor. Na rade Agrifish treba sa postarať o to, aby tam táto téma ostala k ostatným eh, bodom, ktoré ste spomenuli. Nemám čo dodať, lebo úplne súhlasím. Ďakujem, eh, kolega eh, Dorfman, kolega Castro. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade vás vítam, pani ministerka. Chorvátske predsedníctvo bude veľmi dôležité pre poľnohospodárstvo. Týchto, počas týchto 6 mesiacov by sme mali formálne definovať pozície Európskeho parlamentu. Dúfam, že aj rady ktorom legislatívnym aktom reformy SPP, takže je to veľmi dôležité predsedníctvo, e, lebo ide o to, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre trialógy, e, kde by sa malo dospieť e, k dohodám. Vy ste hovorili o zelenej dohode, my veľmi súhlasíme s touto iniciatívou komisie Ursuly von der Leyenovej. Myslíme si, že plnohospodár môže zohrávať veľmi E, dôležitú úlohu e, pri tejto výzve, ale e, je zjavné, že keď má zohrávať svoju úlohu, potrebujeme poľnohospodárskú politiku, ktorá bude zakotvená v Európe nemôže byť žiadna hrozba nejakej renacionalizácie SPP. Nie je dokonalá, ale má aj svoje prínosy a Eh, my si teda neželáme, aby táto európska politika sa zmenila na eh, národné politiky, eh, ktoré by sa teda roztrieštili medzi 27-28 členských štátov. To by bol koniec SPP. To je zásadné je zásadné zachovať si takúto spoločnú víziu. Preto si myslím, že jedna z veľkých inovácií tejto, eh, tohto návrhu reformy, tieto ekoschémy, tento balíček zelených opatrení by sa mal eh, prijať a vytvoriť v Bruseli. Potom môžeme ponechať členským štátom všetku potrebnú flexibilitu, ehm, pokiaľ ide o ich aplikáciu. Chorvátske Predsedníctvo bude teda eh, zohrávať dôležitú eh, úlohu. My potrebujeme na eh, celú túto prácu potrebný čas, ale nemôžeme ohroziť našich farmárov. Musíme im rýchlo vyslať signál, že sa pokračuje ďalej z SPP, preto tu máme tieto prechodné opatrenia. Ako kolega Dorfman a ja súhlasím, že musí to technické nariadenie, ktoré sa má rýchlo prijať a, a ako to je vždy v oblasti spolurozhodovania, bude to napokon rada a parlament, ktorý spoločne rozhodnú, či e, bude potrebné napokon pristúpiť k nejakým zmenám, ak by to malo byť potrebné. Takže želáme vám veľa úspechov e, chorvátskému predsedníctvu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem. Chcem ešte pripomenúť, že by sme eh, sa mali obmedzovať v našom ročníčkom čase, aby sme dodržali eh, ten čas, ktorý je nám vymedzený pre tento bod. Máme tu ešte malú zmenu po švedsky, môžete rozprávať, ale nemôžete švedčinu eh, počúvať z dôvodu choroby vo švedskej kabíne. Kolegyňa Müller. Ďakujem pekne, pani ministerka, za to, že ste dnes medzi nami a diskutujete s nami o predsedníckých prioritách. Chorvátsko e, sa výborne e, odprezentovalo na Medzinárodnom zelenom týždni v Berlíne. Máte všetky sympatie Nemecka E, počas posledného mandátu sme e, e, aj navštívili vašu krajinu, spoznali sme, ako je štrukturovaná. Pre mňa sú osobitne dôležité dve veci teraz. Poprvé, myslíte si, že ciele zelenej dohody naozaj môž, musíme začleniť do aktuálnej SPP? Ja sa obávam, že keď budeme čakať s návrhom SPP na to, kým e, vlastne budeme mať zadefinovanú celú zelenú dohodu, e, že e, to všetko potrvá príliš dlho a vôbec nám to nepomôže. Rada tiež zamýšľa nad tým, že treba prepočítať náklady, ktoré vyvstanú pre farmárov. Ak chceme naplniť všetko, čo od nás očakáva spoločnosť, ochrana biodiverzity, Eh, životného prostredia, eh, zvierať. To sú enormné náklady, ktoré budú spočívať na pleciach poľnohospodárstva. Keď sa pozerám na to, ako systém funguje momentálne, malý obchod nie je pripravený eh, farmárom zaplatiť viac za ich produkty, odniekiaľ tie peniaze prísť musia. Naše farmárske rodiny končia vo svojej činnosti Farmári jednoducho potrebujú nejaké zdroje, z ktorých by mali žiť. A keď sa pozrieme na viacročný finančný rámec a vidíme, že tu v podstate už nie sú peniaze, mám veľké obavy o, o farmárske rodiny, preto e, si myslím, že by sme sa mali snažiť čo najrychlejšie e, v SPP e, sa dopracovať k riešeniu, vytvoriť aj prechodné úpravy čo najrychlejšie, aby sme odprezentovali farmárom túto udržateľnosť, ktorú od nich všetci očakávame. Ďakujem, kolega Hojzling. Ďakujem, pani ministerka, aj z našej strany. Srdečne vítam. Prichádzate tu v zaujímavom čase. Budete e, totiž pripravovať to, čo sa dúfam koncom roka príjme. Napriek tomu e, sme tu v situácii, kedy sa rokuje o e, spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorú navrhol prichádzajúci komisár, ktorá nie je dosť ambiciozná a hovoríme o tom, že 70 e, financií je platených na hektár. Nejde tu vôbec o vlastne prijavené úsilie a to vôbec nepasuje do e, tejto doby, kedy hovoríme o e, zelenej dohode, o stratégii od pola k stolu. A chceme naplňať ambiciozne ciele komisie touto ambicioznou politikou. A tak, ako je politika nastavená momentálne, sa nedá pokračovať ďalej. Jednoducho sa to plýtva obrovskými sumami. Treba podporovať naozaj viac eh, tie rodinné podniky, ktoré momentálne najmenej profitujú zo spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktoré najviac trpia a postupne sa teda vytrácajú z Európskej únie. A okrem toho máme v Európe Eh, problém s tým, že čoraz viac eh, veľkých koncernov eh, vlastne zhrabáva, zaberá pôdu. Oni najviac profitujú zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. My ako zelení hovoríme jednoznačne, že chceme, aby tieto prostriedky tiekli farmárom, ale verejné prostriedky sa musia využívať na teda verejné vlastne veci, ktoré by boli pre verejnosť prínosné. Téma biodiverzity, klimatických zmien. To je tá najdôležitejšia téma, ktorú budeme riešiť v nasledovných rokoch a k tomu musí prispieť svojim dielom aj poľnohospodárstvo, ak teda nebude najdôležitejšie. Spomnuli ste e, redukciu pesticídov, tam musíme byť ambiciózni. Bol by som ale aj rád, keby ste e, spomenuli niečo e, o ekologickom poľnohospodárstve, pretože to je veľká šanca práve aj pre malé poľnohospodárske podniky, napríklad aj vo vašej krajine. No a posledný bod. Nehovorili sme vôbec o financiách. Mali by sme e, diskutovať aj o peniazoch. Nemôžeme akceptovať, aby druhý e, pilier e, tejto reformy SPP stratila najviac prostriedkov. Ďakujem, kolega David. Vážená pani ministerka, vy ste hovorili, že vám záleží na tom, aby sa na polnohospodárstvo nenazeralo ako na škodcu, ale Skutočnosťou je to, že skutočne sa na pomospodárstvo takto nahliadá, najmä v médiách je stále počuť a ako počúvam aj od kolegov, je tomu tak aj inde v iných krajinách. E, tam sú, v médiách sú sťažnosti, že pomospodárstvo škodí životnému prostrediu. Čo teda urobíte preto, aby ten pohľad bol vyváženejší, aby ľudia pochopili, že polnohospodárstvo má svoju úlohu a že sa treba zaoberať aj produkciou potravín a nielen um, perspektívou životného prostredia. Sú krajiny, kde je iná štruktúra polnospodárských podnikov. Um, nie všade sú to malé farmy, v Českej republike je to priemerný podnik s výmerom 134 hektárov. To znamená, že je to štruktúra, ktorá vyhovuje a podobné pohospodárske podniky sa zásadným spôsobom podielajú na celkovej produkcii. Chcem sa spýtať, ako vnímate dovoz pohospodárskych produktov z tretích krajín mimo európskych krajín, ako napríklad z krajín Mercosuru, Spojených štátov Číny, Vietnamu, kde samozrejme eh, sa nedá napriek slubom dodržať kontrolu súladu s normami, tak ako sa to požaduje u nás. Pekné vety potešia každého, ale radi by sme videli aj konkrétne projekty, ktoré by ukázali, ako riešiť takéto problémy. Ďakujem pekne, pán kolega Kozmiuk. Veľmi pekne ďakujem, vážená pani ministerka przybycie na dzisiejsze nasze posiedzenie Komisji Rolnictwa, za interesujące przedstawienie Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu vašich e, priorít chorvatského predsedníctva. Dôležité je e, pre mňa, že ste spomenuli potrebu podpory malých podnikov Krajina, ktorú zastupujem, Polsko, má veľmi veľký počet takýchto malých fariem, takže takúto prioritu chorvátskeho predsedníctva vítame. Hovorili ste o prechodných opatreniach, tu by som vám chcel položiť tri otázky, pokiaľ ide o e, vypracovanie týchto e, prechodných opatrení. Ehm, dôležité je, ehm, že sa hovorí, že majú, platiť, že majú platiť len v roku 2021. Keďže je ale SPP taká komplikovaná, nemali by sme ehm, si tu naplánovať dlhšiu dobu trvania týchto prechodných opatrení? Nie je to potrebné podľa vás? A potom pokiaľ e, ide o flexibilitu transferu medzi prvým a druhým pilierom, dnes takáto možnosť existuje na úrovni 25 Nemyslíte si, že pokiaľ ide o prechodné obdobie, že by sme tu takúto možnosť mali e, ďalej ponechať? No a pokiaľ ide o tieto prechodné opatrenia, nemali by ísť ruka v ruke aj s určitými národnými opatreniami. Takáto Národná podpora eh, podľa nás eh, by bola dôležitá v roku 2021 a 2022. Um, thank you very much. Pán Flanagan, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Ja pochádzam z Írska a venujem sa revízii SPP a v súčasnosti, pra, v súčasnosti uh, sa venujem aj e, cestovaniu po Írsku, ehm, venujeme sa trošku tá volebnej kampani, ale pritom som zistila aj ďalšiu vec. E, mnohí farmári sú nervózni. Znervozňuje ich to, že budú musieť pristúpiť k obrovským zmenám a budú musieť prispievať e, k znižovaniu efektov klimatických zmien, ale že, ale že na to nedostanú žiadne extra zdroje. A jedno je isté, treba urobiť niečo teraz, aby sme skutočne znižovali dôsledky klimatických zmien, pretože ak počúvate vedcov, tí, vedcovia, tí, tí, tí vedci hovoria, že existuje gravita. Pozrite sa na môj telefón. Áno, existuje moje dieťa, ktoré malo 5 rokov. Ak nebudeme konať rýchlo, tak pravdepodobne, než bude mať 40, bude hľadovať. A ja mám dnes 40. Nebudeme mať kde bývať. Budeme čeliť situáciám, kedy, kedy stovky miliónov nebude mať kde bývať a budú hľadať príbytky a budeme čeliť strašidelnej budúcnosti. Musíme preto niečo urobiť. Počúvam farmárov, počúvam ľudí, ktorých to trápi. Um, trápi ich to, že či dostanú extra zdroje na to, aby pristúpili k týmto zmenám. My si želáme túto zmenu. Musíme zaplatiť týmto ľuďom, aby naozaj participovali na týchto opatreniach. Máme na to najlepšiu príležitosť, najlepšie možnosti. Skutočne treba, treba konať Um, ak myslíte si, myslíte si, že budú na to zdroje, alebo budeme postupovať tak, že, že, že zase budeme len trieštiť jednotlivé zdroje a namiesto a že namiesto toho, aby sme urobili niečo pre, pre, pre klimatickú zmenu, tak zase budeme len oddialovať tie riešenia. Takže ako budeme postupovať? Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Tým pádom sme ukončili e, kolo otázok od koordinátorov a pristúpime e, k odpovediam. Pani ministerka, poprosím vás, keby ste zodpovedali otázky, keby ste to do takých 5 minút stihli. Poštovani predsjedniče. Vážený pán predseda, vážení poslanci, koordinátori politických skupín zastúpených v Európskom parlamente, dámy a páni. Najprv by som sa vám chcela poďakovať za všetky otázky, ktoré, ktoré ste mi položili a tiež za podporu chorvátskemu predsedníctvu. Prepačte, máme problém s nemeckým tlmočením. Francúzština sa nám ozýva z nemeckého kanála. Nech sa páči, môžete pokračovať. Takže chcela by som sa všetkým poslancom poďakovať eh, za podporu Chorvátska slovenského predsedníctva a za všetky otázky, ktoré ste nám dali. Ehm, mnohé e, vaše otázky, mnohé vaše pochybnosti osobne zdieľam. Pokiaľ ide o e, spoločnú poľnohospodárskú politiku a predpokladané reformy, chcem jasne povedať, že chorvátske predsedníctvo pripraví e, terén pre dobré negociačné stanovisko rady a budeme pokračovať v práci predchádzajúcich predsedníctiev. Ale zároveň vie vieme, že pokrok eh, v rámci SPP závisí od toho, ako dopadnú rokovania o viacročnom finančnom e, rámci. E, a určite, keď bude e, tento dohovor k dispozícii, budeme veľmi rýchlo pokračovať v práci. Pokiaľ ide o pravidlá pre prechod, časť z nich, a síce nariadenie flexibilite, už bude predložené 27. januára tento rok na Rade Agri Fish. A budeme pokračovať aj e, v prácach na ďalšom dieli mm, tohto nariadenia, e, ktoré by sme chceli prijať do druhej polovice tohto roku a chorvátske predsedníctvo chce robiť všetko, čo je v jeho silách, aby tento ambiciózny e, cieľ sa podarilo dosiahnuť, pretože je to naozaj veľmi dôležité, aby platby vyplácané poľnohospodárom v roku 2001 neboli pre prerušené, aby sa vyplácali naďalej. A tu tiež e, odpoveď na otázku v súvislosti s trvaním prechodného obdobia. 2021 e, by malo trvať teda toto prechodné obdobie v tento rok a, a som presvedčená, že e, sa nájde mechanizmus aj na predlženie, ak by predlženie bolo nevyhnutné. Ale myslím si, že je ambicioznejšie vychádzať z tej situácie, že predpokladáme, že čo najskôr neskôr bude prijatý e, e, reformný e, balíček a financovanie už podľa nových pravidiel. Taktiež podporujeme vyšší úroveň ambícií v oblasti ekologických cieľov ale musí to byť e, podporené aj príslušnými finančnými prostriedkami. Takže v Agrifiši e, e, budeme sa starať o dobré poľnohospodárstvo, o generačnú obnovu, aby neodchádzali ľudia z poľnohospodárstva a tiež o udržiavanie dobrých vzťahov poľnohospodárov v súvislosti s tretimi krajinami. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby Európa dosiahla do roku 2050 cieľ klimatickej neutrality. A tento cieľ nie je možné dosiahnuť bez e, poľnohospodárov a nie je možné ho dosiahnuť znižovaním finančných prostriedkov e, pre poľnohospodárov. A to je určite všetkým jasné. Keď už sme pri Green Deal, pri ekologickej e, dohode, Európska komisia 11. decembra eh, vydala oznámenie eh, aj teda z aspektu eh, klimatickej, klimatickej neutrality do roku 2050. By som rada hovorila o klimatických aspektoch tejto vítanej agendy. Mám teraz na mysli najmä agendu a stratégiu z poľa na stôl. Chorvátsko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sme mali kvalitnú rozpočtu právu na rade, aby sme veľmi precízne nadefinovali vzťahy medzi spoločnou poľnohospodárskou politikou a budúcou novou stratégiou e, z poľa na stôl. Považujeme za dôležité, aby táto stratégia dala konkrétne usmernenie. Nemôže to byť nejaký všeobecný dokument. Musia tam byť ustanovené konkrétne aktivity, ktoré budú upresňovať e, naše konkrétne budúce kroky v rámci dosiahnutia dosiahnutia dobrého, dobrej rastlinnej výroby, dobrého blahobytu zvierat a tiež tam musia byť otázky, teda odpovede na otázky, e, ako riešiť e, potravinové zvyšky. E, ako je aj v oznámení komisie uvedené, chceme v tejto stratégii pokračovať. A teda e, chceme, aby eh, táto stratégia sa stala súčasťou národných strategických eh, plánov eh, a aby sme takto položili základy dobrej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Áno, je potrebné mať veľmi silnú SPP, politicky jednotnú, ale veľmi dôležitá je možnosť, aby samotné členské krajiny si mohli nadefinovať jasné, silné pravidlá a rámec tejto spoločnej poľnohospodárskej politiky. A veľmi stručne ešte k mladým poľnohospodárom a ku generačnej obnove doteraz existovali určité podpory v tomto smere a my e, naďalej podporujeme, e, aby boli vyčlenené finančné prostriedky práve na tento účel. A e, nie sme za zanižovanie týchto finančných prostriedkov a druhého piliera, pretože práve takto sa vlastne znižujú prostriedky, ktoré putujú do E, poľnohospodárskeho sektora. Ďakujem pekne za, túto prvú, za toto prvé kolo odpovedí a teraz prejdeme e, k druhému kolu otázok. Poprosím, keby ste sa obmedzili na jednu minútu. Kolega Andrieu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pani ministerka, za vašu prítomnosť aj vaše ambiciózne návrhy e, pre obdobie vášho predsedníctva. Som rád, že trváte na týchto prechodných obdobiach. To je, myslím, nutné v, v prípade, že máme vysoké ambície. Myslím si naozaj, že takéto prechodné eh, obdobie eh, to bude veľká dilema. Nachádzame sa totiž v takej konfigurácii, že tu máme kohéziu, MFF, zelený díl, spoločnú poľnohospodárskú politiku. Všetky tieto veci musia byť navzájom v súlade napokon. A keď chceme, aby naši poľnohospodári sa stali dôležitým aktérom e, zelenej dohody, tak je jasné, že tu potrebujeme dodatočné zdroje. To je, myslím, jasné. Takže chcem sa spýtať eh, k tým prechodným eh, obdobiam. Vy ste hovorili o jednom roku, ale možno eh, vyvstane, že bude potrebné to predložiť. Nemôžeme tu mať ale aktuálnu politiku iba s čestivými peniazmi. Tak to nemôžeme chápať prechodné obdobie. Ďakujem, kolega Afren. No, Veľmi pekne ďakujem, pani ministerka, za vašu prezentáciu. Želám vám všetko dobré do vašej práce. Máme tu takú komplikovanú situáciu, menej peňazí, podmienky sú tvrdšie, naši, naši farmári musia poskytnúť e, obživu veľkému počtu ľudí, čiže e, je tu problém a Máme tu aj problém um, s mladými ľuďmi. Nechcú už e, byť farmármi, nechcú, nechcú pôsobiť v tejto profesii. Možno, že by ste nám mohli poskytnúť nejaký príklad. Ako je to v Chorvátsku? Ako riešite taký tento problém? Máte nejaké programy? Pozbudzujete mladých ľudí, aby, aby pracovali ako polnospory? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán San- pani Sando. Président, merci madame la... Ďakujem, pani ministerka, za to, že ste prišli a že tu máme túto výmenu názorov. Vaše priority zdieľame. Po mesiaci diskusí na rade eh, na tému rozpočtu myslím, že teraz je na vás, aby ste sa snažili zabezpečiť čo najväčší pokrok, pokiaľ ide o tento budúci finančný rámec. Fínske predsedníctvo sa rozhodlo zvýšiť rozpočet pre SPP v porovnaní e, s pozíciou komisie, ale toto nekompenzuje navrhovanú e, redukciu. E, druhý pilier by mal byť poškodený v porovnaní s prvým ale zelený e, díl e, bude ešte viac obmedzovať našich poľnohospodárov. Takže aké sú vaše ambície presnejšie, pokiaľ ide o e, budúcu podobu SPP? Ďakujem. Bogovič. Pán kolega Bogovič, ďakujem pekne, vážená pani ministerka, ďakujem za to, že ste nám predstavili vaše priority. Rád by som vám dal dve otázky. Aký máte vzťah ku tzv. cappingu? Hovorili ste o, o podpore rodinných eh, poľnohospodárskych podnikov a mm, jeden z dôležitých eh, nástrojov eh, je financovanie, pretože je veľmi potrebné odpovedať na otázky týchto malých rodinných eh, podnikov a po druhé, ako budeme kompenzovať výpadky pri programe rozvoja vidieckej oblasti. Toto je jeden z kľúčových eh, programov eh, na lepšie osídlenie vidieckej oblasti, pretože vieme, že vidiek sa nám vyprázdňuje. Máte e, e, tu nejaké e, plány, respektíve postaráte sa o čo možno najviac programov pre rozvoj vidieka vo fonde regionálnom aby teda boli finančné prostriedky pre rozvoj vidieckých oblastí, ale tiež pre kvalitné bývanie pre staršie osoby. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Aguilera. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem pani ministerka. Včera sme sa videli na výbore pre rybolov, dnes tu. Um, ja by som rada hovorila o dôležitosti finančného rámca. Je veľmi dôležité, aby na SPP bol vyčlenený dostatočný počet prostriedkov. Nemôžeme vysielať milný odkaz polnohospodárom Nemôžeme im povedať, že budeme od nich chcieť viac vecí, viac, za, viac environmentálnych záväzkov a pritom im dáme menej zdrojov. To je veľmi zlá cesta. Naozaj, ja viem, že je to ťažké, že rokovaň, paralelné rokovania nie sú jednoduché, že nie je jednoduché rokovať o SPP a zároveň aj o ekologickom dohovore, ale ja si naozaj myslím, že prechodné nariadenie, a pokiaľ ide o prechodné nariadenie, ja si myslím, že na jeden rok to skutočne nestačí. E, prierezová zmena SPP um, nie je nestačí, pre členské štáty to jednoducho nestačí. Tá lehota je prikrátka. Ja by som bola za dvojročnú časovú lehotu, aby mali naozaj na to čas pomosporiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Katajnen. Pani kolegyňa Katajnen je e, spravodajkyňou pre toto prechodné obdobie. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som rada popriala veľa úspechov chorvátskému predsedníctvu. Je nesmierne dôležité, aby chorvátske predsedníctvo zohrávalo dôležitú úlohu pri revízii SPP, či už ide o prechodné obdobie alebo programové obdobie. Rozhodnutia musia byť prijaté rýchlo, aby polnospodári mali určitú kontinuitu Um, už o 49 týždňov vstúpi toto nariadenie do platnosti, preto musia mať pomospodári jasno v tom, ako budú vyzerať pravidlá. Zároveň, zároveň táto reforma musí byť aj životaschopná. Ja by som sa chcela spýtať, akým spôsobom zabezpečíte, že členské štáty, so členskými štátmi sa bude zaobchádzať rovnakým spôsobom. Pravdepodobne viete, že napríklad napríklad e, zelená pokrývka je vo Fínsku iná ako na juhu. Ďakujem veľmi pekne, pán Amaro. Veľmi pekne ďakujem. Pán, pán predseda, vážená pani ministerka, e, tešilo ma, e, čo ste uviedli. Vy ste veľmi razantne hájili plnohospodárom a za to vám musím poblahopriať. Ja dúfam, že, dúfam, že túto razantnosť nestratíte počas vášho mandátu a že rovnako razantne ich budete hájiť počas celého poroka. naozaj polnospodári nesmú mať pocit, že to posolstvo, ktorým vysielame, je milné alebo dvojznačné. Uh, polnohospodárov skutočne treba brániť. A ak komisia, ak rada a inštitúcie nedospejú k dohode o financovaní, tak to posolstvo bude nejednoznačné. Um, hovoríme, dobre, všetko je v poriadku, ale nakoniec nemáme príslušné zdroje. Potom, pokiaľ ide o to prechodné eh, obdobie, Eh, aký, aký je váš nástroj, a, a, aký je váš názor na toto prechodom? Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Rupe. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, sveikinu pradėjus pirmininkę. Ďakujem pekne, pani ministerka. Všetko dobré by sme vám radi zaželali do vášho predsedníctva. Mňa zaujíma váš názor na externú konvergenciu. Viete, že rozdiely pri priamých platbách v jednotlivých členských štátoch sú veľmi veľké, niekedy až dvojnásobné. Máme v EU spoločný jednotný trh, aj konkurenciu. Pýtam sa vás, ale čo chcete robiť v tejto súvislosti v eh, eh, pobalských štátoch? Prostriedky eh, sú tam najnižšie, 70 len z priemeru vyplácaných prostriedkov v EU e krajinách. Problémy na vidieku samozrejme sú nás tiež veľmi veľké. Pani kolegyňa Piebakas. Madame la ministre, je suis moi-même agricultrice. Pani eh, ministerka, ja som poľnohospodárka eh, na eh, Guadeloupe. Ide tu, vyrábam cukor, teda cukrovú trstinu pestujem a takisto aj ovocia zeleninu. Hovoríte, že je potrebné zjednodušiť život pre rodinných farmárov. Myslíte si, že je e, naozaj potrebné chrániť proti veľkej priemyselnej e, e, produkcii v poľnohospodárstve, chrániť práve drobných výrobcov, ktorí naozaj živia našu populáciu a potrebujú dôstojný príjem. Aká je vaša vízia budúcnosti poľnohospodárstva? a akú formu má mať budúca spoločná poľnohospodárska politika. Ďakujem, kolegyňa Ja, ďakujem. Veľkom eh, minister. Eh, Veľmi pekne ďakujem. Vítajte. Eh, Vítajte, pani ministerka. Pred dvomi rokmi som bola v Chorvátsku v malom prístave a um, tento prístav je jedným z najväčších prístavov na transport zvierat v Európe. A um, nakladali tam nakladali tam zvieratá žeriavom a um, na tomto v, v, tomto, v tomto prístave sa zdá, že je veľa problémov. Prestanete s transportami zvierat, vážený pán predseda. Zvieratá cítia, cítia bolesť, cítia stres, úzkosť, keď, sú, keď, keď sa nachádzajú v, v úzkých klietkach alebo keď sú mláďatá oddelené od svojich matiek ja dúfam skutočne, že máte ten istý názor v tom, že zvieratá zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v Európe. Ja sa chcem spýtať, čo urobíte pre zvieratá? Ďakujem veľmi pekne pani Pisoto. Buongiorno. Dobrý deň, dobrý deň, vážená pani ministerka. Želám všetko dobré do nadchádzajúcich šiestich mesiacov. Budú to totiž rozhodujúce mesiace pre naše polnohospodárstvo. Musíme porozumieť e, tomu, že keď chceme chrániť životné prostredie, musíme, musíme investovať aj do polnohospodárstva. Nemožno škrtať zdroje, naopak musíme investovať, pretože hájiť polnohospodárov znamená chrániť aj 550 miliónov Európanov, ktorí, ktorí, ktorým polnohospodári zabezpečujú obživu. Um, počas uplynulých týždňov aj tento víkend e, polnospodári e, z, z Benacka ehm, demonstrovali, hovor, ho, hovorili, hovorili, hovorili o ochoreniach, ehm, o ochoreniach e, úrody, hovorili huvo, a preto, preto si myslím, máme tu chceme povedať, že mnohí poľnospodári pracujú po cenu, pretože sú to dnes veľké reťazce, ktoré, ktoré rozhodujú o cene. Potom je tu problém veľkých mesožravcov. Ja som navštívila stajny, stajne, kde sa dostali vlci, ktorých napadli. Takže čo môžeme robiť, aby sme chránili naše polnospodárstvo? Ďakujem veľmi pekne. Kolege Jurgil. Pani Jurgil. Panie przewodniczący, pani minister. Pani... Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Áno, vy ste uh, hovorili, že treba nastaviť uh, dobré ciele, ale zároveň tu máme aj článok 6 um, uh, Lisabonskej zmluvy, uh, Ehm, články Lisabonskej zmluvy hovoria ďalej o nediskriminácii, hovoria o spravodlivých podmienkach hospodárskej súťaže, ale ja sa pýtam, prečít, pozreli ste sa do, na, na Lisabonskú zmluvu, na tieto konkrétne články, ktoré, ktoré, sa, ktoré sa týkajú pravidel hospodárskej súťaže, pretože v balíčku riešení, ktorý bol predložený a ktorý súvisí aj s Brexitom, e, sa hovorí, respektíve mne, to sa, mne sa to tak javí, že tie členské štáty, ktoré ktoré dosahujú zhruba 80 príjmu EÚ, dostanú len 3 a to nie je v súlade s Lisabonskou zmluvou. Ako, aký je váš názor? Ďakujem. Pani Aguilar, v prvom rade by som chcela popriať pani ministerke všetko dobré. Čaká nás intenzívny eh, porok, pokiaľ ide o polnohospodárstvo. Mám dve konkrétne otázky. Tieto otázky sú vo vašom programe. Jednak ide o New Breeding Techniques, nové chovateľské techniky. Komisia sa zaviazala, že predloží legislatívne možnosti v tejto súvislosti. Ja sa chcem spýtať, ako vaše predsedníctvo chce riešiť tento dôležitý spis. Po druhé, Ide o e, Smart Village v, vo vidieckom priestore. Ja viem, že predsedníctvo sa o túto iniciatívu veľmi zaujíma a počas prvého zasadnutia medzi skupiny minulý týždeň e, sa o tom hovorilo. A ako, ako teda e, zamýšľate vy posilniť túto konkrétnu iniciatívu? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán Buda? Pána ministru. Veľmi pekne ďakujem, pani ministerka. Počujete ma? Dobre. Ja mám otázku, ktorá sa týka ekologického dohovoru. Minulý týždeň v Berlíne sa stretlo viac ako tisíc farmárov, a e, takisto aj u nás v Rumunsku sa farmári obávajú ohľadne implementácie tohto dohovoru. Ne, nevedia totiž, aké podmienky budú musieť rešpektovať, nevedia, aké nové zdroje budú sprístupnené na to, aby naplnili podmienky v tejto súvislosti. Viete, že, sú, že panujú aj rozdiely vo výške dotácií medzi Západom a Východom. Ako, ako vy vnímate túto situáciu? Um, ako by sa mali riešiť problémy eh, tých farmárov, ktorí majú problémy s prístupom na trh, aj v nadväznosti na obchodné dohody s Mercosurom a tak ďalej? Eh, podmienky pre polnospodárov eh, sú, sú ťažké, ak prichádzajú na náš trh podmienky, produkty ktoré nerešpektujú európske podmienky. Ďakujem veľmi pekne, pani Frečenová. Dobré ráno. Ďakujem, pán predseda, pani, vážená pani ministerka, ďakujem za prezentáciu. E, rada by som tu predniesla jeden problém, kolegovia už o ňom hovorili, polnospodári majú strach a e, obávajú sa toho, že e, náklady na ich činnosť budú, budú narastať v súvislosti s opatreniami v naväznosti na ekologický dohovor, sú na, ale oni sú na to pripravení, je to aj v ich záujme udržať kvalitnú vodu a podobne, ale predsa len ich činnosť musí dávať určitý zmysel, musí ich to uživiť. Ja pochádzam z Česka, kolega už hovoril, že naša štruktúra e, nie je ideálna v porovnaní s tými, s tými veľkými farmami, ale ja som privítala to, že vy hovoríte o podpore malých fariem. Áno, aj u nás sa e, snažíme zvyšovať objem pôdy, ktoré obhospodarujú. Je to aj v našom záujme, ale predsa len tie ekonomické dopady môžu byť pre nich negatívne. Tých veľkých tých dopadov na tých väčších sa nebojím. Tí majú výhodu svojej veľkosti, ale predsa len sa obávam o tých, o tých malých farmárov. Tí budú mať problémy. Ako to vnímate? Vyrieši tento problém SPP? aké máte konkrétne návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Dank, Ďakujem. Pán Lepreton. Merci. Bonjour, madame la... Ďakujem. Vítam vás, pani ministerka, k tým trom cieľom, ktoré ste spomenuli. Tie prvé dva nepredstavujú nejaký veľký problém. Ide o zjednodušenie, ktoré je potrebné subsidiaritu, ktorá umožní členským e, štátom mať nejaký manevrovací priestor a strategické plány, no ale ten tretí, udržateľnosť, e, ten je spojený s väčšími otáznikmi. Prvá otázka, aké bude prepojenie medzi e, to, to požiadavkou a zeleným dílom. Problémom je, že tieto dva programy nemajú vôbec rovnaké ciele. Príprava novej SPP Eh, je už eh, ďaleko a zelený díl sa ešte len eh, čertá. No a potom je tu zodpovednosť pomôcť poľnohospodárom, ktorí hlavne vo Francúzsku očierňujú Takže potrebujeme tu aj novú komunikačnú stratégiu. Treba povedať otvorene, že to Európska únia podporovala masívne využívanie pesticídov, z čoho treba teraz postupne výjsť. No a aké je prepojenie medzi dohodami o voľnom obchode, ktoré e, e sem dovolia vstup e, produktov, ktoré nerešpektujú naše e, pravidlá? Ďakujem, kolegyňa Wiener. Ja, guten Tag. Ďakujem, pani ministerka. Vítam vás v Európskom parlamente. Mám jednu otázku, teda dve. Prednedávnom eh, nám predstavili eh, štúdiu, eh, aký dopad má SPP na vidiecký priestor, na ľudí, ktorí tam pracujú, že to veľmi mení e, situáciu e, v oblasti hospodárskej e, súťaži. Povedali ste, že sa chcete zasadzovať za teda pomoc malým poľnohospodárom. Chorvátsko má najväčšie výnimky, pokiaľ ide o transfery medzi prvým a druhým pilierom, pretože je veľmi malý dopyt v druhom pilieri Myslím, že by bolo potrebné ukazovať, ako e, viac chrániť a e, posilňovať vidiek. Existujú nejaké programy, ktoré by podporovali práve v Chorvátsku druhý pilier? No a e, chcem sa ešte spýtať, sú, budúcnosť musí byť regionálna, udržateľná, takže v tomto svetle, ako to vidíte s Mercosurom, keď hovoríme, že všetci chceme viac e, prostriedkov, e, ale e, zároveň treba aj mať férové platby za naše produkty. Tam to nie je v súlade s plošnými platbami. Ďakujem pekne pani ministerka za to, že si vážite prácu našich európskych farmárov a farmáriek. Európsky Zelený díl znamená, že poľnohospodárstvo je jediná oblasť, ktorá produkuje eh, kyslík a zároveň viaže aj CO2. Žiadnu inú takúto eh, eh, sféru nepozná v našom hospodárstve. Ide tu aj o produkciu potravín, preto je poľnohospodárstvo v Európe také dôležité. A nespomína sa to dostatočne často. Vy ste hovorili o spojení nemožného, je tu čoraz viac úloh, čo, čoraz viac toho, čo treba splniť a zároveň čoraz menej financií. Mám takú hypotetickú otázku, priznávam. Ak všetky e, podniky by prešli na 100% na e, poľnohos- ekologické poľnohospodárstvo, bolo by potom k dispozícii viac peňazí a všetko by bolo vyriešené a všetko bez problémov? Ďakujem. Ďakujem, kolega Jar. Ďakujem pani ministerka ako spravodajca pre SPP. Sa teším na spoluprácu. Pochopil som to správne. Máme čo z 36. na e, to, e, kedy bude k dispozícii spoločné stanovisko Rady k poľnohospodárskej politiky do 36. Zároveň budeme mať aj e, vietačný finančný rámec a rozpočet. E, skôr, myslím, hovoríte nie na e, tieto otázky. A pokiaľ ide o zelenú dohodu, budú tu nejaké ďalšie dodatočné finančné prostriedky k dispozícii na priame platby na hektár. Tu hovorím otvorene, veľa sme diskutovali o tom tu vo výbore a väčšinou nám nenapadlo nič lepšie. Stále znova sme sa vracali k tomu hektáru. Neviem, prečo kolega Hojzlin aj pri e, ekofarmách e, chce tieto platby na hektár odstraniť. Máte lepší návrh? No a e, potom zapojenie poľnohospodárstva do obchodovania s emisiami ako to vidíte, e, ďakujem kolega. Vláček, ďakujem veľmi pekne. E, pani ministerka, za vašu prezentáciu. Myslím si, že budeme mať dobrú spoluprácu. Pochádzam z Českej republiky, preto sa teším, že um, bude uh, rade teraz predsedať niekto, uh, kto uh, prichádza z odlišnej historickej e, e, reality a má aj iné e, štruktúry fariem. Máte veľmi zodpovednú úlohu. Teraz prichádzame totiž do kľúčového obdobia rokovaní a preto vás chcem o niečo poprosiť. Mohli by ste prosím sa zamýšľať neustále nad tým, či vlastne E, vaše návrhy e, budú viesť k férovejšej e, poľnohospodárskej politike. Ak odpoveď na to bude pozitívna, bude to, myslím, dobre pre nás všetkých. Čo to znamená spravodlivejšia poľnohospodárska politika? To znamená, eh, že farmári majú, eh, od farmárov žiadame toho čoraz viac a dávame im aj viac eh, prostriedkov. Neznevýhodňujeme ich aj na vnútornom, aj vonkajšom trhu, aj voči tretím krajinám a stanovujeme im férové ciele. Ďakujem, kolega Sinčič. Hvala vám, predsedný.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 Pán predseda, pani ministerka, hovorili ste o silnom e, rozpočte pre poľnohospodárstvo, hovorili ste o podpore pre malých poľnohospodárov. Chcel by som e, niekoľko vecí k tomu, ako funguje SPP v Chorvátsku. E, bojím sa, že retorika o podpore malých rodín zostane len retorikou. Každopádne v Chorvátsku. Chorvátsko len jednu tretinu svojich podpor, ktoré by prináležali Chorvátsku, dosť dostáva. Vidíte e, ten nesúlad. 97% ale našich polnospodárov sú malé podniky. Nemôžete predsa dávať toľko peňazí e, veľkým. E, keď si zoberieme 400 miliónov, z toho 200 miliónov sa dáva. 176 z tých 200 dostanú veľký polnospodár. Len zvyšok sa rozdelí medzi malých. Takže takáto je podpora. EU síce si splní svoje povinnosti, spoločnosti, ale na národnej úrovni sa peniaze e, zle e, rozdelia. 2,3 e, miliardy boli z EÚ vyplatené v minulom roku a Chorvátsko v podstate obdržalo, respektíve vyplatilo oveľa menej svojim poľnohospodárom, tak povediať len polovicu z toho, čo by im prináležalo. Takže čo chcete urobiť na podporu našich malých poľnohospodárov? Ďakujem. Kolegyňa Schmidt-Bau. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Ďakujem za vaše ambiciozne eh, predstavy z rakúskeho pohľadu. Takže ešte raz. Ešte raz e, e, za vaše slova a plné ambícií z rakúskeho pohľadu sa naozaj teším na spoluprácu. Chcela by som podporiť to, čo ste povedali, pokiaľ ide o prechodné e, úpravy. A obraciam sa aj na kolegov týmto. Je dôležité e, sa čo najrychlejšie dohodnúť. E, nesnažme sa o mini reformu. Jedno je jasné z úst kolegov. Chceme sa viac angažovať za rodinné firmy, Všetci e, za ne bojujeme, potrebujú stabilitu, takže nepotrebujeme tú mini reformu. E, sadnime si k stolu, diskutujme o budúcej poľnohospodárskej politike, ale e, musia tu potiecť financie. A pokiaľ ide o druhý pilier, obrovské zmery by tu boli katastrofou. My máme veľmi dobre nastavený systém. Jedna tretina sú priame platby a dve tretiny máme v oblasti vidieckého rozvoja. No a e, chcem, ak chceme udržať pri živote vidie, kde tu naozaj o e, existencie, e, v žiadnom prípade nemôže dojsť k takýmto enormným kráteniam. Ďakujem, a pán kolega Arakovač. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Zazneli tu rôzne otázky E, vyvstáva toho, že chceme tieto financie vynaložiť na veľmi veľa cieľov. Potrebujeme tu však jasnú perspektívu e, do budúcnosti. Myslíte tu e, aj na projekt Smart Village? Viem, že v Chorvátsku už sú prijaté kroky týmto smerom, a to nie len v Chorvátsku, aj na cezhraničnej úrovni existujú takéto projekty. Eh, čo si o tomto myslíte do budúcnosti? Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo ao Parlamento Europeu. Kolega Guerrero. Um, uma, uma... Ďakujem. Eh, vítam vás, pani eh, ministerka, v Európskom parlamente. Chcem sa spýtať, ako to vyzerá s ohľadom vyšetrovaní New York Times. Veľa miliónov z poľnohospodárskej politiky tečie krajín s autarkickými režimami. Čo si myslíte o týchto obvineniach? Existuje tu veľa e, korupcie. Ak nebudeme účinne proti nej bojovať, poškodení budú poľnohospodári a ich potreby. Ďakujem kolega Gioka. E, dobrý deň, rád vás poznávam, pani ministerka. E, veľa úspechov v e, budúcich šestich mesiacov. Chcel by som opriamiť pozornosť kolegov na jednu z drám, ktoré by nás mali viesť ku konkrétnym krokom. Musíme bojovať proti piráctvu v oblasti potravinárstva. Ohrozuje to dôveru, ľudí, eh, nerešpektuje to úsilie našich eh, farmárov, ohrozuje zdravie našich občanov. Takže chcem sa spýtať na túto tému, ako ju vníma vaše predsedníctvo. Ďakujem. Ja, vielen Dank für die vielen... Ďakujem pekne za eh, všetky tieto otázky. A teraz už sa dostaneme k odpovediam. Navrhujem eh, pani ministerka eh, čas desiatich minút na to, aby ste zodpovedali na tieto otázky. Máte slovo. Poštovane zastupnice, Vážené poslanky, vážení poslanci, ďakujem pekne za vaše otázky, za užitočné e, návrhy. Bolo ich veľa, takže e, v rámci časových e, možností sa budem môcť sústrediť len na niektoré z nich. Pokiaľ ide o prechodné obdobie. Prechodné obdobie to je náš cieľ dopracovať sa k dobrému prechodnému obdobiu flexibilita a bude sa pracovať podľa pravidla. Staré pravidlá za nové e, financie, Momentálne nemáme dosť e, času na to, aby sme e, teraz e, nejaké iné veci vymýšľali, pretože ešte nie je završený proces reforiem SPP. Pokiaľ ide o časový horizont, budeme samozrejme sa snažiť zohľadniť navrhované návrhy hodín, teda obdobie jedného roka je pravdepodobne príliš krátke. A teraz je ale na čase, aby sa nadefinovali e, dobré e, pravidlá, aby e, sme pomocou týchto pravidiel dosiahli náš cieľ. A našim cieľom je e, do konca nášho predsedníctva e, toto ukončiť, ale samozrejme nie všetky otázky sú v e, našej kompetencii, najmä čo sa týka nových finančných zdrojov. Každopádne vás môžem ubezpečiť, že do konca nášho predsedníctva urobíme všetko preto, aby sme problematiku náležite riešili. Pokiaľ ide o vzťah medzi SPP a Green Dealom, SPP EEP vlastne už e, zohľadňuje e, tieto e, ciele. Hovorí o tom aj oznámenie komisie. Naši poľnohospodári, naša administratíva sa prispôsobujú No, v podstate to už prebieha tento proces 20 rokov. Návrh reformy SPP je eh, na stole a náš fokus sa bude zameriavať na stratégiu zo poľa na stôl e, a e, na ustanovenie konkrétnych aktivít, ktoré zabezpečia zmenšovanie miery používania pesticíd a e, zameranie sa na alternatívy, pretože všetko ostatné by nebolo dobre. Ďalej sa budeme zameriavať na zlepšenie blahobytu zvierat a na znižovanie potravinového odpadu odpadu. E, Blaho zvierat to je tiež jedna z veľmi dôležitých otázok, tak som spomenula už vo svojom prihovore a existujú k tomu závery e, rady z decembra a očakávam, že sa e, tým budú zaoberať aj ďalšie útvary, ktoré majú na starosti blahobyt zvierat. A potom bude na členských štátoch, ktoré budú musieť veci implementovať a lepšie e, veci následne aj kontrolovať. Takže blahobyt zvierat už 27. januára sa bude preberať na rade ako jedna z tém, ktoré sa tam budú preberať. Pokiaľ ide o tzv. capping a vonkajšiu konvergenciu, boli tu dve otázky, ktoré v tejto súvislosti boli položené. jedna otázka ohľadne cappingu. obe problematiky sú súčasťou Um, uh, našich negociácií. Chorvátske predsedníctvo môže v tomto okamihu povedať, že áno, existujú veľké rozdiely ehm, medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o tieto dve témy a my urobíme všetko preto, aby sa nám podarilo veci harmonizovať a mm, chceme to samozrejme riešiť urychlenie rovnako tak ako viacočný finančný rámec. Pokiaľ ide o tie smart villages, o inteligentné e, e, dediny, ehm, v rámci druhého piliera SPP sa už teraz aplikovali opatrenia v e, súvislosti s Mm, so stimuláciou e, ľudí, aby zostali žiť vo vedeckých e, oblastiach. Treba im tam umožniť dobré podmienky na e, život. Ehm, aj u nás v Chorvátsku sme v tomto smere už prijali opatrenia. Teraz chceme byť ešte lepší pretože mladým nepostačí len tradičná spoločenská komunálna infraštruktúra, ale eh, chceme sa postarať o lepšie koncepcie Nuž na tom chceme dopodrobná pracovať. To môže prispieť k dosiahnutiu našich spoločných cieľov a síce k pritiahnutiu viac ľudí na vidiek a prispieť k tomu, aby mladí z vidieka neutekali. Samozrejme, ehm, v tej ďalšej otázke mali veľkí poľnohospodári. Všetci sú nám potrební, aj malých, aj veľkých poľnohospodárov potrebujeme v ehm, ekonomickom sektore je stále malo poľnohospodárov, takže tá myšlienka je správna a urobíme všetko, aby mali poľnohospodári, ktorí sú naviazaný e, na vidiecké e, prostredie, tam aj ostali, takže bude väčšia diverzifikácia. V tomto zmysle budeme e, pracovať aj na záveroch príslušnej rady. Chorvátske predsedníctvo inak zorganizuje aj osobitnú konferenciu na tému postavenie malých poľnohospodárskych podnikov, najmä rodinných poľnohospodárskych fariem. Otázka tu padla aj ohľadne e, využívania e, finančných e, prostriedkov. My už máme prvé skúsenosti s čerpaním EU fondov a môžem povedať, že už teraz existujú možnosti v rámci mnohých cezhraničných programov čerpať prostriedky ale samozrejme je potrebné vypracovať dobré strategické projekty, ktoré sa budú dať využiť na ďalší rozvoj poľnohospodárstva. Podľa mojej skúsenosti v rámci bývalých programov cezhraničnej spolupráce máme bilaterálny program aj so Slovenskom, aj s Maďarskom, aj s Talianskom a s inými krajinami Takže e, pokiaľ ide o všeobecné priority a ciele, je možné už teraz dostať dodatočné finančné prostriedky, ak sa e, splňajú tým ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky. Otázka o nových technikách to je určite v súvislosti s rozsudkom eh, súdneho dvora z roku 2018, keď eh, sa riešia veľmi praktické eh, otázky a bude potrebné pravdepodobne prispôsobiť v tomto smere európsku legislatívu. Rada v novembri prijala rozhodnutie, kde chceme od komisie štúdiu o postavení e, e, nového genomateriálu a takáto štúdia bude e, vypracovaná, ale pravdepodobne to bude trvať dlhšie, než bude trvať chorvátske predsedníctvo. A až po vypracovaní tejto štúdie, až keď ju komisia predloží, bude sa dať pracovať ďalej na tejto otázke. Tri otázky e, boli tu položené v súvislosti s Chorvátskom. E, išlo tu o prípad spred troch rokov a o tie obavy e, z dobrého prevozu zvierat, ale po, tomto, po prevalení tohto prípadu pred tromi rokmi e, sme mali príslušné kontroly, takže už takéto veci sa nedejú. Potom tu bola otázka ohľadne podpory mladých v Chorvátsku. Môžem povedať, že po niekoľkých rokoch e, aplikácie spoločnej eh, poľnohospodárskej politiky. Počet mladých v poľnohospodárstve rastie, eh, vzrastol o viac než 2000. Dnes 13,1 eh, prispievajú mladí poľnohospodári na národnej úrovni. Mm, to je viac než v európskom priemere. Samozrejme, nemôžeme s tým byť všetko, so všetkým spokojní. Ehm, pretože je potrebné urobiť viac, lebo len to zabezpečí budúcnosť poľnohospodárstva. Samozrejme sa e, e, čerpajú prostriedky v rámci programov pre vidiecký rozvoj 517 e, až 520 miliónov kún. Koľko je to v eur ehm, bolo venovaných týmto mladým? Tretia otázka sa e, týkala mm, vzťahov finančných prostriedkov vyplácaných malým a veľkým podnikom. To je vec e, národných kompetencií a pokúsime sa urobiť všetko preto, aby v rámci e, chorvátskeho predsedníctva a v rámci mandátu tejto vlády bola väčšia podpora zameraná práve malým podnikom aby e, sa e, konkrétne finančné prostriedky v rámci alokácií venovali práve im. To je dôležité v rámci cieľov rozvoja vidieckého priestoru. Prioritizovať budeme ciele, ktoré e, je potrebné riešiť urgentne a pravdepodobne najdôležitejšie bude opatrenie číslo 4 a síce podpora pre e, malý a stredne e, veľk, teda malé a stredne veľké e, podniky. Nemôžeme sa totiž odvíjať len od veľkých podnikov, ale treba sa odvieť aj o to, aký kto má podiel na trhu a aj iné parametre sú tam dôležité pri stanovovaní vyplácania a podpory. My e, sme e, súčasťou e, v rámci tohto phasing out procesu a čerpáme maximálny objem prostriedkov, ktoré Chorvátsko v e, rámci e, tejto podpory môže čerpať. Takže všetko prebieha v súlade s rozpočtovými pravidlami, čiže len e, určite konkrétna, teda určitá konkrétna výška prostriedkov mohla byť vyplácaná. Tu sme sa snažili dobre rozdeliť. Teším sa, že môžem povedať, že minulý rok viac než 90 dostupných finančných prostriedkov bolo čerpaných a v 2020 chceme dosiahnuť 100% na čerpanie e, disponibilných prostriedkov, takže toto, túto otázku tým pádom vyriešime. Ďakujem pekne. Nie je skutočne jednoduché zodpovedať 25 otázok eh, v rámci 10 eh, minút. V rámci jednotlivých otázok eh, sa tam skrývali často 3-4 iné otázky. Čo sa mi podarilo, teda chybička hm, pani Tomašič som opomenul, nedal som mi slovo, takže ešte pani Tomašič má slovo a môže Mm, dať otázku. Ďakujem pekne, pán predseda, pani ministerka. Mm, vítam vás tu a želám vám všetko najlepšie v eh, predsedníctve. Počula som si eh, odpovede na otázky a úplne na záver by som sa vás rýchlo chcela opýtať nasledovne. Viem, že eh, že ľudia začínajú podnikať v poľnohospodárstve, ale veľmi rýchlo toto podnikanie aj končia. To viem od kolegov. Akým spôsobom chcete podporovať práve takéto rodinné poľnohospodárske podniky a čo chcete urobiť konkrétne preto, aby ste pre mladých zabezpečili možnosť pôsobiť ako podnikatelia v poľnohospodárskom sektore a aby boli aj konkurencieschopní? Ďakujem pekne. Skôr než pani ministerka odpovie. Eh, by som rád eh, dal na chvíľočku slovo komisii. Aha, nie, nechcete vôbec. Dobre. Tak to je v poriadku. A eh, môžem dať slovo hneď pani ministerke, aby zodpovedala túto poslednú otázku. A teda dám jej priestor na záverečné stanovisko. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa Tomášič. Eh, eh, samozrejme, že chceme sa eh, zasadiť o zlepšenie situácie, preto bude osobitná konferencia zorganizovaná o, o malých poľnohospodároch, o stave mm, poľnohospodárstva. Malé poľnohospodárske podniky musia mať jedno dlhšie pravidlá v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. To je náš prvý krok a myslím si, že s týmto eh, krokom, ktorý eh, zmenší počet, eh, množstvo procedúr, ktorý zjednoduší aplikáciu, že týmito krokmi sa nám podarí pritiahnuť viac mladých ľudí do poľnohospodárstva, aby sme mm, splnili ciele našej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Chcem povedať, že Poľnohospodárstvo určite nie je žiaden problém. Poľnohospodárstvo práve naopak je súčasťou e, riešenia, dobrého e, riešenia. A e, chcem povedať, že je veľmi komplikované nájsť tie správne riešenia, ale poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov sú predsa najbližšie človeku, rovnako tak ako zem, vzduch sú blízke človeku. Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že poľnohospodárstvo sa vždy nieslo v duchu inovácií. A na záver chcem eh, povedať, že určite eh, E, sa budeme zasadzovať za maximálne zlepšenie podmienok pre poľnohospodárov a rybárov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani ministerka e, za to, že ste medzi nás prišli. Ďakujem za to, že ste odpovedali dopodrobná na otázky, ktoré vám boli položené a teším sa na nadchádzajúce mesiace. Sú pred nami veľké úlohy, na ktoré sa teším. Srdečná vďaka.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 So, dear, dear colleagues, please take... Milí kolegovia, prosím, usaďte sa, budeme pokračovať v našom e, stretnutí, v našej schôdzi a o chvíľku budeme hlasovať. Good morning.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 Ich fahre jetzt einfach, ich fahre jetzt einfach fort. Budem teraz jednoducho pokračovať. Máme trochu skos. Časový skos. So, wir kommen nun zu... Dobre, takže prejdeme k bodu dnešného programu 5 tri hlasovania. Začneme teda piatým závery k eh, dohode o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie, Európskeho atomového energetického spoločenstva. Eh, chce sa pred hlasovaním vyjadriť pani spravodajkyňa, kolegyňa Mekines. Nie, ďakujem pekne. Takže môžeme pristúpiť rovno k hlasovaniu. Máte všetci e, pri sebe vaše hlasovacie karty? E, záverečné hlasovanie bude opäť totiž elektronické. Začínam teda hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 43 eh, hlasmi za, takže gratulujeme. Pani McInnes. Ďakujem, pán predseda. Naozaj len veľmi stručne. Ja viem, že ste mi pogratulovali, ale naozaj len s ťažkým srdcom eh, podporujeme túto správu a s ťažkým srdcom som, som ju aj pripravovala ja si myslím, že všetci rozumieme e, významu, respektíve e, tomu, že to znamená, že Spojené kráľovstvo odíde z EÚ a chceme samozrejme tým aj poďakovať e, kolegom, priateľom a ja si myslím, že pre mnohých kolegov je to aj ťažká chvíľa. Ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank. Dann kommen wir Ďakujem pekne. Prejdeme teda k nášmu stanovisku e, k politike konkurenceschopnosti. Výročná správa 2019. E, Správodajkyňa pani Karvaleš si želá vyjadriť sa. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Len taká drobná poznámka. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu všetkým tieňovým správodajcom. Pracovalo sa nám veľmi dobre, chcela by som naozaj počiarknúť ten, toho ducha spolupráce. Všetci mi pomáhali, podporovali ma. Hlavným cieľom bolo mať stanovisko, ktoré by bolo zamerané na súbor zásad, ktoré nám prišli najvhodnejšie na to, aby sme mohli predložiť naozaj silné stanovisko zo strany výboru Agri. No a tu práve sme chceli mm, mať stanovisko, ktoré by bolo jasné, stručné, ktoré by skutočne zdôraznilo tých pár najdôležitejších zásad, preto sme e, máme tu dva pozmenujúce návrhy 87 a 90, tieto sme zlúčili do ústneho pozmenujúceho návrhu. Toto som chcela povedať, že máme ten ústny pozmenujúci návrh, ktorý sme doplnili k stanovisku a presne to bolo preto, pretože si želáme, aby bol text stručný, jasný, výstižný, aby to bolo stanovisko, ktoré bude sa... Ďakujem veľmi pekne a teším sa na hlasovanie. Ähm, Ďakujem pekne pani spravodajkyni za jej prácu. Navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Pán kolega Le Breton. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu, by som rád vyjadril prekvapenie, teda divím sa pozmeňujúcemu návrhu číslo 28 a 67 bolo povedané, že je to pokryté kompromisným návrhom, ale podľa mňa to tak nie je. Neviem síce prečo, neviem prečo e, sme tu nepristúpili k oddelenému hlasovaniu. Môžeme tak ale urobiť, budeme o nich hlasovať e, po častiach. Dobre, začneme Kompromisný návrh 8, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 28, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 32, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Myslím si, že to musíme preveriť elektronicky. 32. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. 35 hlasov za, takže predsa len je to jasné. Pomohlo by mi, keby koordinátori mi to vždy signalizovali. Pozmeňovací návrh 33, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 37, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Štavorka bola stiahnutá, 40. E, kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 34, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. To bolo 34 35 spolu, 58 stiahnutá, e, kompromis 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 51, kto je za, proti, zdržal sa niekto. To si musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 hlasov za, jasne prijaté. Pozmeňovací návrh 54, kto je za? proti, zdržal sa niekto prijatý, 55, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Tiež si to musíme skontrolovať. 55 skontrolujeme. Končím hlasovanie. 23 hlasov za. 57. Kto je za? proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 59, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 67, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Pozmeňovací návrh 69. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To musíme skontrolovať. 71. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. 72, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. 74, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. Kompromis 15, kto je za. 74 chcete skontrolovať? Dobre, tak e, otváram hlasovanie. Končím ho. 39 za, jasné. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 81, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 82, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, 83 stiahnutý, 84, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatá, 85, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý, 87, <clears throat> a, 90, a, 80, a, a teda 90 e, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? To musíme skontrolovať. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 88. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 89. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh nie, hovorí pán predseda. Kompromis 16. Za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 17, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 102, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 103, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 104, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Skontrolujeme 104. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22, čiže zamietnutý. Pozmeňovací návrh 105. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 109. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 110. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. 111. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 113 kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Kompromis 18. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 117. Pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Pozmeňovací návrh 119. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 120. Kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. 121, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijatý. 122, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijatý. 123, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijatý. 124, kto je za? Proti, zdržal sa niekto prijatý. 127, kto je za? Proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. 129. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujeme. 129 si skontrolujme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromisný pozmeňací návrh 1.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 Prijatý. Pozmeňovací návrh 24, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. A teraz k záverečnému hlasovaniu elektronicky hlasujme. Končím hlasovanie. 45 hlasov za, sa zdržal, takže gratulujeme spravodajkyni. Pristupme teraz k nasledujúcemu bodu programu ďalšie hlasovanie udelenia absolutória rozpočtu 2018. Pýtam sa pána spravodajcu, či sa chce vyjadriť. Pán Kováč. V prvom rade si myslím, že sa nám tu eh, podarilo dosiahnuť dobrú vyváženosť a jasné posolstvo. Eh, preto chcem poďakovať všetkým, ktorí eh, pomáhali pri vypracovávaní tohto dokumentu. Ďakujem. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kompromisný pozmeňovací návrh 1. Kto je za, proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromisný pozmeňovací návrh 2. Kto je za, proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za, proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 12. Kto je za, proti? Proti zdržal sa niekto? Zamietnutý. Pozmeňací návrh 13. Kto je za? Proti zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis. Chcete to skontrolovať? 13. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasne zamietnuté. 32 k 13. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý pozmeňovací návrh 30, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. E, kompromisný pozmeňovací návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromisný pozmeňovací návrh, e, pozmeňovací návrh len 38. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Komprom... Nie, pozmeňovací návrh 39 Odpadá. Skontrolujme si 38. Takže 38 si skontrolujeme. Dann schließe ich die Abstimmung. Ja, abgelehnt. Zamietnuté 25 e, k 17. Äh, Kompromiss, Änderungs... Kompromisný pozmeňovací návrh 8, kto je za? proti, e, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 42, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Kompromisný pozmeňovací návrh 9, kto je za, proti, e, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromisný pozmeňovací návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Pozmeňovací návrh 53, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. Záverečné hlasovanie, opäť elektronicky. Otváram hlasovanie. Ich äh, schließe die Abstimmung. 38. Končím hlasovanie. 38 äh, k 7, takže aj tu Srdečne gratulujeme pánovi spravodajcovi. Tým pádom sme si odhlasovali a môžeme pokračovať nasledujúcim bodom dnešného programu a síce je to bod 8 prezentácia Európskej komisie delegovaného aktu balíčku flexibility pre eh, programy na eh, podporu propagovanie vín. Komisia. You, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, tento bod súvisí s uznesením samotného parlamentu, súvisí s opatreniami clami, ktoré zavedli Spojené štáty v nadväznosti na zistenia VTO v súvislosti s tzv. prípadom Boeing Airbus. V uznesení parlament e, prijal určité inštrukcie a požiadal komisiu, aby podnikla opatrenia, podporné opatrenia, ktorými by mohla podporiť sektor vinohradníctva a vinárstva. Uh, pokiaľ ide o tento vet, spor v rámci VTO, za tým je celá história, ale ide o to, že opatrenia zo strany Spojených štátov boli zo strany VTO autorizované. Je nešťastné, že si vybrali zamerať sa na agroprodukciu, ale videli sme podobné trendy aj v minulosti, v iných v rámci iných eh, situácií v medzinárodnom obchode, kedy, kedy si za cieľ vybrali eh, polnohospodárske produkty, ktoré pochádzajú z Európy. Spomeniem len príklad ruského embarga. Bohužiaľ, eh, je to, je to, poľu, je to poľutovania hodné a my sme už neraz žiadali, respektíve sme sa vyjadrili v tom zmysle, že by sme sa radi dopracovali v spolupráci so Spojenými štátmi k riešeniu tejto situácie. My sme sa samozrejme snažili zmierniť e, dopad týchto opatrení a v tomto kontexte mám na mysli konkrétne víno. A tam práve sú tie americké, americké opatrenia zamerané na celkový rozsah e, ide, ide, ide o úroveň 25-percentných cieľ, a ide konkrétne o, o vývoz um, tichého vína uh, zo štyroch krajín, Francúzska, Spojeného kráľovstva a ďalších. A bohužiaľ, teda sme sa dozvedeli, že sa chystajú takéto clá a obávame sa, že tieto clá sa rozšíria aj na ďalšie typy vín, ako napríklad na šumivé vína a ďalšie členské štáty a že dokonca tieto clá môžu dosahovať aj vyšší úroveň, dokonca až 100%. Určite to ten sektor neukľudní, eh, keď počujú takéto správy ehm, my sme sa preto snažili ubezpečiť sa a zabezpečiť, aby sa veci ešte viac nezhoršovali. Snažili sme sa e, brať do úvahy aj tie paralelné hrozby zo strany Spojených štátov, kde teda hrozia aj tým, že e, uvalia clo na šumivé vina z Francúzska. V, o, v rámci odvetných opatrení proti tzv. digitálnej dani my, my samozrejme budeme solidárni s Francúzskom a ďalšími členskými štátmi, pokiaľ ide o tieto bilaterálne hrozby. Máme ale aj dobrú, dobrú správu. Um, rokovania rokovania viedli k tomu, že sme sa vyhli že sme sa vyhli potenciálnemu riziku. Rokovania budú samozrejme ďalej pokračovať, pokiaľ ide o túto daň z digitálneho predaja. No a pokiaľ ide o novembrové uznesenie parlamentu a naše rozhodnutie podpory tento sektor, ehm, my sme sa, alebo teda my sme sa v nadväznosti na tieto kroky rozhodli podporiť ehm, tento sektor delegovaným nariadením s tromi časťami. Jednak chceme stiahnuť 5-ročný limit, ktorý sa týka programov a tu toto by malo pomôcť e, producentom v tom, že že, e, preva- že budú môcť e, realizovať bežnú prevádzku svojich podnikov aj nad časový rámec 5 rokov. Druhá časť umožní členským štátom, teda producentom, zmeniť e, trhy určenia. Napríklad producenti sa môžu rozhodnúť, že skrátia nejaké propagačné aktivity v konkrétnom štáte, Spojených štátoch a namiesto toho sa budú orientovať na iné dovozné trhy, na, na iné exportné trhy, ako napríklad Čína a podobne. No a ďalším opatrením, ktoré zavádzame, e, zlepšujeme, pomáhame k lepšej flexibilite v prípade, že producenti zmenia cieľ, e, cieľovú destináciu, tak, e, tak tá komisia doplatí um, doplatí to, čo strátili tým, že museli skôr odísť z, zo súčasného trhu. Takže potom sú tu ďalej dve vykonávacie nariadenia. Jednak ide o to, že komisia navýši mieru financovania propagačných opatrení zo súčasnej úrovne 50% na 60%. A druhý, druhé opatrenie ponúkne členským štátom flexibilitu, aby mohli prispôsobiť tieto propagačné opatrenia niekoľkokrát ročne namiesto toho, že by mali to možnosť urobiť len dvakrát ročne, ako je tomu bolo doteraz. My samozrejme tieto opatrenia sú citlivé, snažíme sa o to, aby boli zavedené čo najskôr. No a v tomto kontexte boli predložené aj členským štátom na zaznutí výboru pre spoločnú organizáciu trhov 15. januára a členské štáty tieto opatrenia podporili. Komisia, komisia ich príjme 29. januára, potom to pôjde samozrejme v rámci riadného Um, postupu parlamentu, ale v zásade očakávame plnú podporu oboch, zo strany oboch inštitúcií. Tieto opatrenia boli už odkomunikované členským štátom a aj podnikom. To znamená, že oni už vlastne sa pripravujú na, na, na túto situáciu a snať aj tá väčšia flexibilita umožní zmierniť dosah odvetných opatrení Spojených, Spojených štátov amerických. Mm, ide o to, samozrejme, snažíme sa naďalej prímeť Spojené štáty k tomu, aby zrušili clá. Pán, pán Hogan navštívil Washington minulý týždeň, samozrejme, je to prioritou jeho agend, jedna z priorit jeho agendy, chystá sa do Washingtonu čoskoro, takže snažíme sa o to, aby naozaj sme dospeli do situácie, kedy budú clá zrušené. Ďakujem veľmi pekne. Ähm, Ďakujem, pán raditeľ z kanála. Máme tu dosť veľa otázok a už ani nie tak e, dosť času, preto prosím kolegov, aby sa obmedzili na jednu minútu pri rečníckom čase. Pani kolegyňa Ali Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som sa vyjadriť k tomu, že tie nové propagačné opatrenia sú vítané, ale treba uznať, že sú nedostatočné pretože tento sektor je, je negatívne zasiahnutý clami a e, my do tejto krajiny vyvážame asi 40 vín. Viete, že propagácia je skôr dlhodobým riešením a nemôže sa v každom prípade pretaviť do krátkodobého riešenia. Nedokážeme uľahčiť situáciu na trhu, keď, keď sú tu tak ťažké podmienky a Žiadny trh sa neotvorí z večera na ráno. Potrebujeme úlie, potrebujeme ambicioznejší plán, potrebujeme ambicioznejší plán, ktorá, ktorý prinesie solidnejšie, kompaktnejšie riešenia. Komisia, komisia nereaguje na podnety sektora. Tento, vinári pociťujú, že tu skrátka chýbajú dobré, dobré, um, dobré návrhy, ktoré by im pomohli zmierniť túto situáciu, ktorej sa ocitli. Ďakujem. Tlmočníci upozorňujú na to, že by bolo dobre, keby ste hovorili rých. E, pomalšie, kolega Tiarusa. Ehm, poďme hovoriť ešte o clách. Ja som po, ja, my, my sme žiadali o podporné opatrenia pre tento sektor a mm, eh, áno, sú tu určité opatrenia, ale nie sú dostatočné. My by sme chceli, aby, aby sa tieto opatrenia mohli, mohli uplatňovať viac ako 5 rokov, vzhľadom na to, že vo Francúzsku a v Taliansku uh, Ehm, musíme chrániť naše vinohradnícke bohatstvo. No a takisto by sme sa nemali dotýkať bezpečnostných štandardov. Hogan v, v, v, vo Washingtone hovoril o, o odstránení netarifných bariér. Ja dúfam, že nemal na mysli princíp obozretnosti. My máme povinnosť zabezpečiť to najlepšie pre našich spotrebiteľov a pre našich polnohospodárov po finančnej aj po politickej stránke. Nikdy na to nesmieme zabudnúť. Ďakujem veľmi pekne. De Castro. Ďakujem veľmi pekne. Len zo pár prípomienok v prvom rade veľká vďaka komisii za to, že nám predkladá tento delegovaný akt. My sme ako koordinátori hlasovali za, za rýchly postup, aby sme dokázali rýchle konať. Vďaka za to. Dve, dve veci do budúcna, dve, dve požiadavky do budúcna. Keď hovoríme o, o článku, ktorý sa týka tých 5 rokov, tak tam sa hovorí o tom, že by mali byť eh, o niečo, čo bude odôvodnené. Tá lehota musí byť odôvodnená. Myslím si, že tu by sme mohli, že to by sme mohli do budúcna aj trošku zjednodušiť, pretože to, inak to bude predstavovať aj obrovské administratívne bremeno. Potom, pokiaľ ide o článok 2, tam, kde sa hovorí o force majeure, o, o príčinách, ktoré e, spôsobujú to, že nemožno program uzatvoriť. Áno, ale ak existujú takéto príčiny, tak pro, program nemôže mm, sa dokončiť a to samozrejme by potom malo negatívny dosah na producentov. Ďakujem veľmi pekne, pán Bel. Ja, vielen herzlichen Dank. Eh, kolegyňa Miller, ďakujem pekne eh, za vaše vyjadrenia pre nás ako skupinu Renew. To bola tiež dôležitá téma. Už v novembri v našom uznesení sme to jasne vyjadrili. Situácia eh, farmárov v EU sa musí zlepšiť. Navrhli ste tu teraz konkrétne opatrenia. Myslím, že nám to pomáha e, dospieť ďalej. Či to bude postačovať, e, to uvidíme. Pre mňa je dôležité, aby tento postup zafungoval, e, aby sme 29.1. mohli začať s týmito opatreniami, ktoré by pocitili priamo v armári. Čiže v budúcnosti budeme potrebovať nejaký fond alebo takéto krízové nástroje rozšírime na takéto prípady. E, o tom bude treba diskutovať v súvislosti s budúcou e, politikou SPP. Ďakujem, pán kolega Sojdo. V prvom rade by som rád poďakoval komisii za e, to, že sa snaží sflexibilizovať podporu vína. 25-percentné clá na európskych pomospárských produktov um, predstavili naozajstnú, predstavujú veľkú ranu pre našich polnohospodárov a bolo to, a bolo to veľmi tvrdé aj, aj pre producentov vína v krajinách ako napríklad Španielsku. Potrebujeme poskytnúť určitý určitý manevrovací priestor, aby producenti mohli propagovať svoje vína na iných trhoch. E, pokiaľ ide o delegovaný akt, ide dobrým smerom, ale v súčasnosti potrebujeme skompletizovať ten proces na to, aby tie opatrenia, aby tie opatrenia vstúpili do platnosti čo najskôr. Ale čaká nás ešte veľa práce. Um, okrem tých krátkodobých riešení potrebujeme naďalej aj uh, e, naliehavé rokovania, ktoré, ktoré, by, ktoré by skoncovalo so všetkými clami na agro potravinárskej produkcii. Samozrejme, to si, želá, to, to si, želajú, e, to, to si želajú všetky časti polnospodárstva. Ďakujem veľmi pekne pani Aguilera. Ďakujem, pán predseda. Podobne ako kolegovia, ja musím povedať, že zámer je dobrý, ale návrh je zlý pretože ten návrh eh, berie, program, berie, ber, berie prostriedky iným eh, programom a preto, ak sa snažíme riešiť nejaký problém eh, takýmto spôsobom, už nezdá sa mi adekvátne, že peniaze, ktoré pôjdu na propagáciu, boli, boli presunuté z iných programov, kde už boli investície naplánované. Mne sa to zdá byť nesprávne a mali by sme si to ešte raz premyslieť. A chcem vás ešte poprosiť. Ak budú dobre zacielené tieto opatrenia, ak budú na to nové, nové zdroje, tak je to v poriadku. Ale sektor potrebuje dodatočné prostriedky na to, eh, aby, aby zmiernil negatívny dosah eh, toho, čo sa udialo. Takže to, o to žiadajú španielský pomospor. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, tieto e, návrhy sa k nám dostávajú, ale treba sa venovať tejto téme ako konjunkturálnej, aj štrukturálnej. Týka sa to aj elektroniky, automobilového priemyslu, aeronautiky Eh, systematicky eh, v takýchto eh, situáciách sa vlastne vlastne kvôli sektorom, ktoré vôbec nesúvisia s poľnohospodárstvom, sa v oblasti poľnohospodárstva je tu snaha o nejakú, nejaké vyváženie problémov z iných odvetví. Zdá sa mi teda, že by sme mali zmobilizovať fond pre prispôsobenie sa globalizácii, pretože to súvisí so e, situáciami, ktoré sú e, predstavené ako konjunkturálne, ale e, v podstate sú štruktúrálne a napokon majú dopad v tejto oblasti. Takže skúsme zvážiť, či by sme nemohli pre poľnohospodárstvo začať využívať aj tento fond pre prispôsobenie sa globalizácii. Ďakujem. Kolega Dorfman. Ďakujem pekne. Ja sa pridávam k tým, ktorí povedali, že tieto opatrenia určite treba privítať, ale sú len kvapkou na horúci kameň, kvapkou v mori. Nemôžeme e, akceptovať, aby e, e, vlastne sa všetko zvalilo na plecia poľnohospodárov, problémy z odvetvia letectva, Americké ministerstvo e, pre obchod momentálne e, skúma e, tieto clá. Napravdepodobne no to, čo povolilo VT, sa nedosiahne s týmito clami. Takže nové produkty v nových členských štátoch budú eh, eh, na ne uvalené vyššie clá. V Taliansku momentálne eh, sa to nevzťahuje na víno, ale sú tu obavy, že aj tam sa situácia zmení Eh, bolo mi povedané, že už celé eh, týždne eh, neboli objednané žiadne fľaše z Talianska, lebo importéry sa bolia, že v, v čase, kedy už teda víno dostane na ich územie, už budú platiť vysoké clá. Takže mali by sme sa snažiť situáciu monitorovať. Nemôžeme akceptovať žiadne zhoršenie situácie. Ďakujem, kolegyňa Sander. Ďakujem, komisii za jej návrhy. Jeden, jedna vec tu ale ostáva nevyriešená. Voláme po mobilizácii e, VTO opatrení a kompenzačných opatrení e, sektorov, na ktorých to má vplyv. No a tieto Návrhy sa dejú potichu, ale ja by som chcel naozaj apelovať, aby e, začalo generálne riaditeľstvo pracovať na návrhoch parlamentu. Je naozaj dôležité, aby tento text vstúpil do platnosti čo najrychlejšie. Navrhujem e, koordinátorom, aby sa venovali tejto otázke, aby sme zvážili um, uznesenie nenamietaní. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité pre európskych vinárov, obzvlášť teda pre tých francúzskych, ktorí sú tvrdo zasiahnutí. Ďakujem, kolega Andriu. Ďakujem pekne aj ja. Ďakujem komisii za tieto urgentné opatrenia Myslím si, že tieto opatrenia e, nepostačujú na to, aby sme vyvážili zhoršenie sa situácií e, v celej tejto sfére. To, e, nemôžeme tu konjunkturálnymi opatreniami reagovať na strukturálne problémy, to už bolo spomenuté. Chcem sa teraz spýtať, ako potrebujeme tu nejaký e, doplňujúci rozpočet a potrebujeme to zabezpečiť, e, zvýšenie, e, zvýšenie kofinancovanie. Aké opatrenia na trhu by sa mohli vyvinúť, aby vyvážili túto osobitnú situáciu? a, a aký to má vzťah e, s e, teda opatrením VTO. Ďakujem. Opäť nám tlmočníci signalizujú, že treba hovoriť pomalšie, aby mali e, viac času na tlmočenie. Ďakujem, kolegyňa Viner. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja mám otázku. Mnoho už bolo povedaného viac než miliardov financujeme eh, eh, vlastne víno. Vieme, že tu máme teraz zelenú dohodu, vieme, že tu máme klimatickú krízu, že by sme mali postupovať eh, udržateľne, ale hovorí sa, že práve podpora vinárstva, že z toho profitujú nadnárodné spoločnosti v tretich krajinách. Je to zámerom komisie? a aké protiopatrenia v tejto súvislosti eh, zamýšľate, pretože eh, eh, regionálna podpora odbytu by bola riešením, rovnako ako povedala pani Aguilar keby tieto prostriedky, tieto prostriedky nemôžeme kradnúť iným dôležitým oblastiam a snažiť sa tým zaplatať nejakú dieru. Ja si myslím, že skôr by sme mali podporovať drobných farmárov a nie nadnárodné koncerny ktorým takto prihrávame miliardy. Kolegyňa e, Tolere. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem komisii za to, že zohľadnila požiadavky komisie vo všetkých týchto krokoch. Pripomínam, že sme sa veľmi rýchlo spolu zmobilizovali naprieč e, politických strán E, žiadame vás, aby sme e, išli trošku ďalej ešte, aby sme e, tu zahájili urgentný postup. Pripomínam, ako to momentálne vyzeráme. Máme tu aj úplne malé firmy v USA, rodinné firmy, ktoré, ktorým tiež hrozia problémy. Takže už roky európsky výrobcovia si vytvárajú trhy v Amerike a e, naozaj tu trpia aj rodinné podniky, nielen nadnárodné. Takže ja súhlasím s tým, že tieto opatrenia sú nepostačujúce. Musíme tu naozaj e, vytvoriť e, kompenzačný fond. K začiatku, začiatkom februára sa veci spustia chcete konať aj na diplomatickej úrovni, aby sme odvratili tento damoklov meč. No a je možné, aby sme v budúcnosti e, konali rýchlejšie, keďže e, takéto situácie sa e, zbiehajú veľmi rýchlo. Ďakujem, kolegyňa Riči. Takže naozaj len stručne. Myslím si, že tieto clá nám spôsobujú problémy. My sme uvalili clá v podobe odvetných opatrení na Spojené štáty. A ja sa chcem spýtať komisie, že či, by, či, či, či zvážuje odstránenie týchto cieľ, pretože um, je to dôležité. Odstráňte tieto clá a dovolte im, aby reagovali recipročne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Dospeli sme teraz na eh, koniec eh, vyjadrení kolego. Ja by som poprosil pána riaditeľa, aby sa vyjadril veľmi stručne, pretože už meškáme oproti časovému harmonogramu. Eh, stručne Odzneli tu veci napríklad ako úroveň pomoci, podpory zo strany komisie, takže je veľmi dôležité pamätať na to, že my navyšujeme príspevok z 50 na 60 ale v súčasnosti je, sú v, Čiže tie peniaze sú k dispozícii v rámci národných programov, a okrem toho členské štáty samotné môžu doplniť príspevok komisie, ktorá, ktorý je teraz navýšený na 60 a členské štáty môžu napomôcť a doplniť tento príspevok až do výšky 80 Po druhé, čo je dôležité, pán Goldman, vo vzťahu k obavám eh, producentov, my sa chceme vyhnúť scenáru, kedy členské štáty, prepačte, Spojené štáty začnú rotovať e, tie clá, navyšovať ich na 100%. My sme už v tomto kontexte dospeli k určitému pokroku. Ja som hovoril už o návšteve pána Hogana vo Washingtone, hovoril som aj o diskusiách medzi pánom Macronom a pánom Trumpom to, to, vlastne, mm, to vlastne viedlo k tomu riešeniu ohľadne digitálnej dane. No ale keď budeme mať viac informácií ohľadne dopadu v teréne, ohľadne cieľ, e, ktoré boli už uvalené, tak tam sa práve oni chcú e, vyhnúť tomu, aby sme sa e, vyhli nejakej panike v rámci sektora, pretože pretože víno je typom produktu, ktorý, ktorý sa nekazí. A väčšina vína sa i tak spotrebúva tu, tu v Európe a vlastne veľa producentov sa môže aj vopred rozhodnúť o, o cenotvorbe, takže my nemôžeme vysielať posolstvo, teda musíme si zachovať chladnú hlavu a to je veľmi dôležité, vy, vy to všetci uvedomujete, musíme pracovať tak, aby došlo k odstraneniu týchto opatrení. Nie, ich, nielen, že by nemalo dôjsť k ich eskalácii, ale my by sme sa mali snažiť o ich úplné odstránenie. Clá nie sú riešením obchodných sporov. Musíme vyrokovať dobré riešenie, ideálne na pôde VTO, po v prípade potreby na bilaterálnej úrovni. Mm môžeme, teda riešením by mohlo byť e, odstranenie cieľ, ktoré boli uvedené na Spojené štáty a tým pádom by sme ich možno nabadali k e, tomu, aby postupovali rovnako. A, ale tu nesmieme zabúdať na to, že v máji, v júni bude zistenie VTO k prípade Boeing, a ktoré, ktoré um, ktoré umožní potom e, nám uvaliť sa na Spojené štáty e, v odpovedi na to, čo urobili oni. ale samozrejme nie, že by sme to chceli urobiť, ale musíme samozrejme aj hájiť naše sektory a nezabudnime na to, že clá boli uvalené nielen na vinárstvo, ale aj na liehoviny, olivový olej, mliečné výrobky, či síry a podobne. Uh, preto sú tu aj iné sektory, iní farmári, e, členovia polnospodárskej komunity, ktorí, ktorí tiež trpia. A vinárstvo, vinárstvo je úspešným príbehom aj v oblasti exportu. V súčasnosti, e, v súčasnosti exportujeme produkty vo výške zhruba 12 miliard dolárov a z toho produkty vo výške zhruba 4 miliard do Spojených štátov. No ale Spojené štáty samozrejme nás chceli e, zasiahnuť, respektíve Spojené štáty vybrať tento sektor, lebo tento sektor je úspešný. No a nezabudnime na to, a tiež sa o tom hovorilo, že k škodám došlo aj v Spojených štátoch, pretože európske vína sú veľmi populárne u amerických spotrebiteľov, e, tam sú proste dovozcovia, maloobchod, e, reštaurácie, ktorí zarábajú na európskych vínach. A 108 členov Európskeho kongresu napísalo prezidentovi Trumpovi, e, v ktorom kritizovali tieto clá a volali po rokovaniach, po, po riešení. Čiže táto situácia v obchodných kruhoch v Spojených štátoch e, vlastne, vlastne e, vysvetľuje aj to, že cla, cla, cla sú niečím, čo vlastne škodí ob, obom stranám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, ale naozaj veľmi stručne. Treba tu niečo vyjasniť. Tých 10, ten 10-percentný náraz na propagáciu ide z peňazí, ktoré sa predpokladajú na opatrenia, na investičné opatrenia, ktoré sú už naplánované. To nie sú prostriedky, ktoré už neboli, ktoré neboli vynaložené. To sú peniaze na propagáciu programov. Je to proste naplánované. Jednoducho berieme tie peniaze z iného programu. Hovorím, váš návrh je dobrý, ale tie peniaze pochádzajú od inakiaľ. Vy ich skrátka chcete zobrať inému sektoru a dať ich vinárom. Ďakujem veľmi pekne myslím si, že e, som už zdôraznila, to sa týka aj Španielska, že e, z národných programov sa nedostatočne čerpajú prostriedky. Pán Hogan bol asi pred 6 mesiacmi na Malorke a tam presne hovoril o tom. E, nadnesol tento bod aj španielským kolegom. Teda prostriedky sú k dispozícii, vynakladajú sa na investície, propagát, ale na propagáciu, ale je to na členských štátoch, aby sa rozhodli, ale teraz sa musia zacilovať na propagáciu. A treba pamätať na to, že Španielsko v súčasnosti nemá možnosť um, teda my to teraz navýšime na 60, celkový strop je 80%, to znamená, že, že Španielsko môže doplniť teda túto medzoď. Ďakujem veľmi pekne sicherlich... Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi za tieto informácie. Ostávame v kontakte, pretože určite e, je tu ešte veľa želení na strane parlamentu. Oficiálnu časť dnešného zasadnutia týmto ukončujeme. Chceme čo najrychlejšie začať zasadnutie koordinátorov, ktoré nie je verejné. Vidíme sa opäť o 14.30, kedy sa budeme venovať e, téme zdravia zvierat. Ďakujem.